SND e, predložili e, návrhy do výborov e, pani Edith Bauer a pre delegácie z Palestinskej legislatívnej rado Emma Costello. Máte nejaké námietky, prosím? Námietky nie sú. To znamená, že toto menovanie potvrdzujeme. A teraz rozprávy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu. Najprv budeme rokovať o treste smrti v Bielorusku, najmä v prípade mm, Dmitrie Konovalova a Vladislava Kovaľova. Pán kolega Potasievič, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený kom, pán komisár, v tom tomto parlamente sme už viackrát hovorili o politickej situácii v Bielorusku a boli e, dokonca prijety viaceré uznesenia. Dnes budeme hovoriť o veľmi tragickom aspekte e, e, života v Bielorusku, a teda o treste smrti v tejto krajine. Dvaja údajní páchatele bombového útoku v Minskom metre boli odsudení na trest smrti máme dôvody na spochybnenie eh, priebehu eh, vyšetrovania a súdu a vyzývame bieloruské úrady, aby pozastavili výkon tohto trestu, aby zavedli všeobecné moratórium na výkon trestu smrti. Taktiež vyzývame bieloruské orgány, aby e, prestali prenasledovať aktivistov občianskej spoločnosti, aby začali dialog z Európskej únie e, v súvislosti s e, prepustením všetkých politických väzňov. Ďakujem pekne, pán kolega Podasevič. A teraz pán kolega Migalský, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dámy a páni. Ako už tu odznelo, E, nám neprináleží e, rozhodovať o vine a treste, avšak v procese vyšetrovania a e, útoku v metre sa stalo jasné, že viaceré vyhlásenie boli vynútené mučením. Opakujem, nie, nám neprináleží rozhodovať o vine nám neprináleží e, hovoriť o tom, či je trest smrti vhodný alebo nie. Teraz však hovoríme o e, zjavnom odpore a odmietnutí e, týchto konkrétnych prípadov trestu smrti, pretože E, podľa nás mali by sme vždy byť proti e, trestu smrti v nedemokratických krajinách, pretože je nevyhnutné, že to sa stane súčasťou e, politického boja v takýchto krajinách. Ďakujem pekne, pán kolega Migalsky. Kolegyne Geringer-Edinberg, jedna a pol minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Minulý rok sme schválili až 6 uznesení na tému prenasledovania aktivistov občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv. Dnes diskutujeme o prípade e, Dmitrie Konovalova Vladislava Kovaľova, ktorí sú údajne viny z e, teroristického útoku v Minsku. E, sú viaceré dôvody, ktoré spochybňujú priebeh procesu ochrancov ľudských práv pravidelne e, informujú verejnú mienku o tom, akým spôsobom e, sa vynúcujú e, svedecké výpovede. A síce formou mučenia. Bieloruska je jediná krajina v Európe, ktorá stále uplatňuje trest smrti a mm, je tu odvolanie e, e, voči e, tomuto odsudeniu týchto dvoch ľudí. Vyzývame, aby sa s tým skoncovalo. Mali by sme reagovať veľmi rýchlo, rozhodne. Mali by sme použiť sankcie proti zodpovedným úradom, ktoré financujú bieloruský režim. Ďakujem pekne. A teraz pani kolegyňa Logbir. Jedna pol minúty. Während weltweit die Anwendung der Todesstrafe týka eh, pokiaľ eh, Bielorusko nezruší eh, trest smrti, tak je to jediná európska vláda, ktorá sa drží tejto praktiky a prezident Lukašenko, ktorý stále zvrazňuje mm, to, že jeho štát patrí do Európy, musí mm, si uvedomiť, že toto je ne, možno zjednotiť s európskymi hodnotami. A za posledné dva roky e, minimálne štyroch ľudí popravili a podľa trestného práva Bieloruska e, sa neoznamuje čas popravy ani rodinným príslušníkom. E, a mŕtvola zostrelných ľudí sa neodovzdá na pohreb príbuzným a takisto je v tajomstve udržiavané e, miesto ich e, pochovania. Teraz e, boli odsúdení títo dvaja na trest smrti a neboli dodržané zásady a pravidlá právneho štátu a mnohí hovoria, že Kovaľov bol vydieraný mučením. A tento trest môže byť vykonaný kedykoľvek a preto medzinárodné spoločenstvo musí bezpodmienečne posilniť tlak na Minsk. My žiadajeme toto, týmto uznesením, aby bezodkladne e, sa zavedlo moratórium e, na výkon trestu smrti, a aby sa nakoniec tento úplne odstránil. Ďakujem kolegyňa Lochbiller a teraz kolega Maštalka na 1,5 minúty. Ďakujem, pane predsedo, kolegyňa a kolegy Ďakujem, pán predseda, kolegyne a kolegovia. Každý z nás pozná členov ľudského života. ako lekár si trúfam povedať, že ich ho poznám najviacej. Diskutujeme o, rozhodnutí o rozhodnesení v rozsudku trestu smrti nad dimitrujem. Kanavaliovom a Vladislavom Kavaliovom a zároveň si spojujeme s, obecnou, s všeobecnou otázkou zrušenia trestu smrti v Bielorusku. Aké máme fakty k dispozícii? Trest smrti je v trestnom kodexu Bieloruska zakotvený ako mimoriadne nástroj v najťažších zločinov. Všetci vieme, že Bielorusko opakovane a to aj napriek podpory trestu smrti podporeného občanmi v referende vyhlasilo moratórium na tento najvyšší trest. Po druhé, obe obvinenie obvinení a odsúdení dostali v súlade s právnymi predpismi, ktoré ne, sa nelíšia vôbec od právnych systémov tzv. demokratických štátov možnosť podať odvolanie k prezidentovi republiky. Jeden tak urobil, druhý vôbec nie. Po tretie, teroristický akt v Mienskom metre bol vyšetrovaný nielen s špeciálnymi službami Bieloruska, ale aj za účasti špecialistov Interpolu z Veľkej Británie, Ruska a Izraela. To, že bol tento teroristický akt spáchaný a že zomrelo až 15 ľudí, je taký istý fakt ako e, teroristický akt z 11. septembra 2001. Chceme, aby ľudské životy neboli ukončené pri pochybnostiach, ktoré máme ohľadom tohto procesu. Musíme dôrazne žiadať bieloruských ke autority, aby ešte raz preverili dôkazný materiál a hlavne priebeh procesu. Bolo by veľkým úspechom, keby sme dosiahli zrušenie trestu smrti a zákony to umožňujú tak isto ako táto možnosť je v zákonoch USA alebo Japonska. Som hlboko presvedčený, že naše svedomie nám musí prikázať, my sme sa usilovali minimálne o moratórium, ale ešte lepšie o zrušenie trestu v Bielorusku bez nátlaku. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Mastalka. Teraz kolega Gerbrandy na jednu minútu má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem pridať k všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili predo mnou a ktorí chcú vyzvať bieloruskú vládu, aby e, tento trest smrti nevykonala na týchto dvoch pánoch, pánom Kanavalilovom a Kavalievom. No, táto krajina je posledná, ktorá aplikuje trest smrti na území EÚ od 90. rokov. Nie je to jediná úloha, pokiaľ ide o túto krajinu. Sú tu rôzne aktivity, ktoré sú vedené zo strany vlády Bieloruska voči mimovládnym organizáciám. Takisto aj eh, sú tu mnohí ľudia, ktorí boli svojvoľne eh, eh, um, mm, zavretí a všetci tí manifestanti z roku 2010, ktorí ešte stále sú uväznení naďalej vo väzniciach. Pokiaľ, keď hovoríme ergosu, myslím, že je to to, čo by nás malo viesť, keď eh, nemôžete byť eh, alebo sa presadiť, tak eh, treba v každom prípade brániť ľudské práva na to, aby mohli, sa, mohli konať a mohli myslieť. Ďakujem pekne, pán Becker Brandy. A teraz v mene skupiny najprv pán Šťastný. Jedna minúta. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Ako mnohí, aj ja mám obavy zo zhoršenia e, ľudských práv, demokracia, právneho štátu e, v Bielorusku a správy o e, mučení a neľudských podmienkach politických väzňov, ktorí boli zatknutí po prezidentských voľbách. Okrem toho musíme riešiť prípad dvoch mladých väzňov, ktorí boli odsudení na smrť a e, ich e, súd a vyšetrovanie e, je očernené zlým zaobchádzaním a transparentnosť a právo na spravodlivý súdny proces musí byť plne zaručené. EU musí naďalej uplatňovať sankcie proti cestovaniu a zmrazeniu majetku pre Lukašenka a ľudí jeho režimu a takisto premiesniť e, majstrovstvo sveta v hokeji z roku 2014 e, a e, toto by malo pomôcť všetkým politickým väzňom a zločiť situáciu v Bielorusku. Ďakujem, pán kolega Šťastný. Teraz kolega Palecký na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Opäť chcem eh, vyjadriť eh, moju sústrasť eh, členom rodín a s toľkám príbuzných obetí Minského útaku. Vyzývam bieloruské orgány, aby nakoniec konečne počúvali jednohlasný hlas a výzvu Európskeho parlamentu, aby vyšetril a potrestal ozajstných páchateľov pretože aj obete e, tohoto teroristického útoku neveria v objektívnosti e, tohoto vyšetrovania procesu. A tento prípad ukazuje, že je to len manipulácia a nie spravodlivosť. A ak by orgány e, vykonali trest smrti tých údajných teroristov, tak by tu um, bolo podozrenie, že ukrývajú ozajstných pachateľov tohoto zločinu. A tiež e, budeme sa snažiť, e, aby OSN vyzvalo Bielorusko pre zrušenie tohto trestu. Ďakujem, pán Palecký. Teraz e, je na zozname rečníkov kolegyňa Jetin ale tu nevidím a hneď dám slovo kolegovi Čarneckému na jednu minútu. z całą pewnością Pán predseda, dámy a páni, prezident Lukašenko, ktorý je veľký fanúšik, rád sa nechá fotografovať eh, pri eh, na zimnom štadióne asi by veľmi ľutoval, keby majstrovstva sveta v hokeji boli zrušené, preto by sme mali v tomto ohľade vyvíjať tlak na Lukašenka. A je to veľmi vhodné, že teraz hovoríme dnes o Bielorusku, pretože je to téma, ktorá sa opakovane vracia a dnes musíme jasne vyhlásiť, e, že použitie nástroja ako je trest smrti v akékoľvek politiky e, je nepriateľné. Bez ohľadu na to, kde e, by tento trest bol udelený, mali by sme proti nemu protestovať. Ďakujem, pán kolega Čarnecký. Teraz kolega Obermer na jednu minútu. Danke, Herr Vorsitzender. Ďakujem, pán predseda. Um, Bielorusko posledný v Európe, ktoré naďalej um, používa trest smrti. A to aj uh, napriek tomu, že 50 tisíc uh, ľudí podpisovalo petíciu za zrušenie trestu smrti uh, v Bielorusku a v súvislosti s tragickým uh, bombovým útokom uh, v metre z 5. apríla v Minsku boli odsudenia smrť Dmitri Kovalov a Vladislav e, Kovalov, ale e, e, hoci je atentát strašný čin, trest smrti nie je na to správna reakcia. A my by sme sa v Európe mali zásadne distancovať od azijskej, a africkej tradície a trest smrti nie je v súlade s našimi hodnotami a preto vyzývame Lukašenka, aby zrušil trest smrti. Ďakujem pekne. Teraz ostatní prihlásení rečníci, pán kolega Krčmarek. Vážny pán predsedajúci, dámy a páni, dnes hovoríme o, o Príklad je toho, že samotná existencia trestu smrti je spojená s obrovskými rizikami. Nepoznám, eh, neviem, či títo eh, páni eh, sú vinní, ale viem si predstaviť, že takéto niečo mm, by mohli jednoducho zohrať úrady. Trest smrti je, nie, je definitívny. Existujú príslušné články e, e, trestného zákona, podľa ktorého e, podľa článku 195 e, telo popraveného e, jeho rodina nedostane. Jediná možnosť, ktorá zostáva, je milosť zo strany prezidenta Lukašenka. Vyzývame prezidenta Lukašenka, aby udelil takúto milosť. Pán Lukašenko e, je zlý človek, ale má možnosť robiť niečo dobré.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 v Bielorusku sa ešte používa trest smrti. Je to jediná krajina EÚ, teda v rámci Európy, kde tento trest smrti ešte nebol zrušený. E, preto sa rozhodli ho aplikovať aj na ľudí, ktorí už údajne spáchali tento e, atentát v metre. E, teroristický útok je niečo odsúdenia hodné, pretože chce len šíriť strach medzi civilným obyvateľstvom. Avšak tento proces nebol realizovaný spravodlivým spôsobom. Väzenia sa naplnili politickými väzňami v Bielorusku. Akýkoľvek je spôsob, ako sa aplikuje trest smrti, v každom prípade je neľudský. V Bielorusku je to úderom pištole do šie. Takto sa aplikuje trest smrti, preto by sme mali na nich uveliť sankcie voči Bielorusku a treba dohliadať tiež na to, aby Bielorusku bieloruskí občania takto netrpeli i ďalej. E, bolo by dobre, keby sme podporili nejakým spôsobom občanov tejto krajiny. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Repo. A teraz, pani kolega Ojoland, jedna minúta. Vážne pán predseda, uplatnenie trestu smrti E, e, je v rozpore so zásadnými ľudskými právami. V prípade, že Vladislav e, Kovaľov a Dmitri Konovalov naozaj vinní z tých trestov, z ktorých sú obviňovaní, mali by dostať primeraný trest, nie mali by však byť popravení. Vyzývam prezidenta Lukašenka, aby udelil im obom milosť, aby Bielorusko uvalilo moratórium na trest smrti, aby nakoniec zrušilo tento trest. Je eh, odpudzujúce, že v 21. storočí máme v Európe krajinu, ktorá uplatňuje stredoveké tresty. Aj Bielorusko eh, musí prejsť z byzantskej autokracie a stať sa modernou demokraciou. Prezident Lukašenko stráca priateľov. Mal by eh, si vypočuť našu rozumnú požiadavku. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyne Ojland. A teraz pán kolega Kaminský, jedna minúta. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, ako politik, ako človek, mám stále väčšie pochybnosti e, v súvislosti s e, uplatnením trestu smrti. Pôvodne som e, to podporoval, ale v súčasnosti stále viac Eh, som pripravený eh, súhlasiť s tými, ktorí tvrdia, že trest smrti je neludský. To je len jedna stránka eh, diskusie. Je tu však aj druhá stránka, pretože sa vyjadrujeme nie len proti trestu smrti ako takému, ale proti demokratickému politickému zriadeniu. Nikdy si nemôžeme byť istí, či niekoho náhodou jednoducho si nevybrali z politických dôvodov s tým, aby tento režim sa mohol pochváliť svojimi úspechmi a odputať e, verejnosť, pozornosť verejnosti od obrovských nedostatkov, od e, zlyhania tohto režimu. A preto vyzývame prezidenta Lukašenka, aby prejavil milosť.

svoj e, voľná povaha tohto e, odsudenia v Minsku vyvolala e, silnú reakciu v celej Európe. Údajné dôkazy, ktoré predložili pracovníci prokuratúry, vyvolávajú tiež vážne pochybnosti. A teraz e, počúvame e, výzvy e, na prejav milosti, na, ktorých, na ktoré nepočujeme žiadnu reakciu. Teroristi si zaslúžia rozhodné odsudenie a treba takisto odsúdiť takéto útoky v Minskom metre. Ale takéto útoky treba dôkladne, dôkladne prepačte, vyšetriť. A preto vyzývam bieloruské úrady, aby e, urobili e, hĺbkové dôkladné vyšetrenia v súlade s e, štandardmi, ktoré prevládajú po celom svete. Trest smrti zastrelením nás vracia do čas Stalina a myslím si, že Bielorusko musí si plniť svoje záväzky. Ďakujem pekne, pán kolega Bielan. A teraz ideme k um, spontánnej rozprave KHDI. Um, príliš uh, veľa ľudí sa prihlásilo o slovo a teraz má najprv slovo kolegyňa Esaja. Ďakujem pekne, pán predseda. No, pani Kavaliov a Kavaliov boli uh, odsúdení za účasť na teroristickom útiku, avšak neboli tu dodržené ľudské práva počas procesu. Mnohí z pozorovateľov hovoria, že tieto um, obvinenia sa um, boli vykonštruované a že uh, počas vyšetrovania bolo použité uh, mučenie. V každom prípade uh, nemáme, ak chceme zmeniť trest smrti, tak rodiny týchto odsudených sa môžu obratiť na prezidenta, avšak ak prezident neudeli im milosť, tak oni budú eh, a môžu byť kedykoľvek eh, mm, môže byť vykonaný tento trest smrti. Takže musíme žiadať prezidenta Lukašenka, aby oslobodil týchto dvoch ľudí a aby anuloval tento trest smrti, to, čo robíme ako Európsky parlament. Ďakujem. Ďakujem, kolegyňa Esaja. Teraz kolega Šogona, jednu minútu. pán predseda. Bielorusko dnes je e, veľmi vzdialené od toho, aby sa priblížilo spoločenstvu demokratických štátov a to vidíme v spravodlivosti a v zastrašovaní opozície a v um, stále trvajúcom e, používaní trestu smrti a e, rada koncom januára rozhodla o zavedení ďalších sankcií a účinok je však obmedzený a prezident Lukašenko nie je pripravení e, niečo v tom zmeniť a e, činnosť opozícia by mohla zaviesť e, zmeny a je úlohou európskych štátov im pomôcť a nedopustiť tomu, aby stratili svoju nádej. A musíme sa vyslovať za to, aby vedenie teraz v Minsku a v Rusku naložil značný tlak na Minsk a musíme sa zasadiť o to, aby najbližší spojenec Bieloruska e, sa vyslovil, e, že tam, čo sa tam deje, nie je priateľné a že nie je to hodné Európy 21. storočia. Ďakujem kolega Šogo, teraz kolega Galov na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Veľká väčšina v tejto snehovni je v zásade proti trestu smrti a už preto žiadame o zrušenie týchto rozsudkov. Ale e, e, režim e, že jaľ stále spôsobuje pochybnosti o právnom štáte a profesionalita teroristických útokov v Minskom metre naznačuje aj to, že tam vykonali tento útok profesionáli a takýchto profesionálov e, nachádzame v Bielorusku skôr v tajnej službe ako medzi obyvateľstvom. Na každý pád e, nesmie vyžadovať e, len zrušenie trestu smrti, ale tiež sa zasadiť o ďaleko siahle sankcie proti tomuto režime a správne kolegovia to vyslovili, že či by sme nemali preložiť tohto štátu majstrovstvo sveta v hokeji v roku 2014 a postarať sa tak o to, že nebude mať k dispozícii prezident prestížný um, projekt, aby mohol budovať ďalej potem kinovské dediny v Bielorusku. Ďakujem kolega Galer, teraz kolega Kelly na jednu minútu. You, Ďakujem, pán predseda Predrečníci už hovorili o tom, že Bielorusko je jedinou krajinou v Európe, ktorá stále uplatňuje trest smrti ako trest e, v súlade s trestným zákonníkom. A odkedy už neexistuje Sovjetský zväz v roku 1991, 400 e, ľudí bolo e, popravených a menej ako 50 počas ostatných 10 rokov. To naznačuje určité zmeny postojov a to by sme mali uvítať. Samozrejme, bolo by dobre, keby trest smrti bol zrušený ako taký. Čo sa týka týchto dvoch pánov, pokiaľ naozaj boli vinní e, z výbuchu bomby, ťažko by sa e, dôvo, zdôvodňovala na tejto emocionálnej úrovni, že treba ich e, e, im prejaviť milosť, ale sú tu e, náznaky toho, že boli e, e, nutení sa priznať a preto je správne, aby sme požiadali prezidenta o milosť. Ďakujem pekne, pán kolega Kelly. A teraz pani kolegyňa Korolova. Korola. Ďakujem pekne, pán predseda. Bieloruska je jediná krajina v Európe, ktorá ešte aplikuje trest smrti. Uh, a ktorého vykonáva. Častokrát je to e, tajné, takže aj príbuzní nevedia ani aký je dátum, ani hodina, kedy bude aplikovaný tento trest smrti. Veľmi zaujímavé je to, že vlastne tieto rodiny ani e, e, nevedia nič o týchto dvoch mužoch, ktorí boli v marci odsúdení za tieto vážne zločiny. V každom prípade všetky dôkazy boli zničené, ten proces nebol ani spravodlivý, ani riadne konaný, takže dialog s Bieloruskom nemôže pokračovať, pokiaľ Bielorusko neurobi krok voči demokracii a za e, e, právny systém je dôležité, aby táto krajina už zosúladila svoj právny systém s medzinárodným právom, ktorý si žiada spravodlivý právny systém. Ďakujem pekne pani Korhola a teraz e, pani Thun von Stein nakoniec. Dziękuję panie przewodniczący. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Tu sa už veľa dnes povedalo o tom, že e, trest smrti je nepripustný. Pokiaľ ide o to, aký podiel spoločnosti je za alebo proti tomuto trestu a tomu, e, ako formou sa má uplatňovať dokonca a Pán Kaminský napokon e, si svoj názor zmenil, avšak to barbarstvo, ktoré sa pácha v Bielorusku, by nás malo prinútiť e, e, urgentne konať. Mali by sme zmraziť aktíva, zrušiť hokejové majstrovstva a E, robiť všetko, aby sme nastavili ľudské práva e, v Bieloruskej republike. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz e, sme ukončili spontánnu rozpravu a e, na ukončenie rozpravy dozdávam slovo pánovi komisárovi Barnierovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a pani poslanci, diverzita rôz vašich príspevkov a takisto aj vážnosť, v ako ste sa vyjadrili, emócia, ktoré cítite, ktoré cítite vo vašom zhromaždení ku všetkým eh, týmto eh, témam, takisto k týmto dvom odsudeným pánom vy, K. Navalovovi a Kavaďovi, sú veľmi význačné. Chcem povedať v mene vysokej predstaviteľke pre zahraničnú službu Catherine Ashton, podpredsedkynia komisie, že takisto sme veľmi znepokojení týmito dvoma odsudeniami. Pán Kanavalov a Kavedelov boli odsudení na smrť 30. novembra minulého roku najvyšším súdom kvôli ich údajnému Eh, údajnej účasti na týchto teroristických útokoch 12.4.2011, ktoré sa pričinili v smrť 15 ľudí, ako aj 200 eh, zranených ľudí. Eh, hm. Keďže my odsudzujeme každý teroristický útok, aj s vysokou predstaviteľkou predsedkyňou komisie pani Ashton. Na druhej strane ľutujeme toto dvojité odsudenie na smrť a pani Ashton to e, zdôraznila aj vo svojom oznámení z 1. decembra 2011. Úplne jasne sa tam vyjadrila k tomu, že Európska únia sa stavia proti tomu, aby bol aplikovaný trest smrti vo všetkých prípadoch a za všetkých okolností, nezávislosti na tom, aké útoky alebo aký zločin bol spáchaný. Toto je kruté a neľudské. Trest smrti nezastraší e, kriminálne správanie a predstavuje negáciu toho, čo my považujeme za akceptovateľné. Je voči, ide proti ľudskej dôstojnosti. Preto pracujeme preto, aby na svete bolo zrušený trest smrti, tak ako sme sa to rozhodli v rámci Európskej únie tento trest smrti zrušiť. S Catherine Ashton žiadame neustále bieloruské úrady, aby nepristúpili k tomuto trestu smrti. Pán Kavanalov a Kavaliov sa proti tomu odvolali. Vy veľmi dobre viete, že je to jediná krajina v rámci Európe na európskom kontinente, ktorá ešte aplikuje trest smrti, ako e, ste vy žiadali, ktoré teda žiadame od nich, aby najprv aplikovali moratórium tohto tresta smrti a to by bol prvý krok k zrušeniu tohto trestu smrti. Ďakujem. Ďakujem pán komisár Barnier a na koniec e, rozpravy sme dostali 6 e, doplňujúcich e, pozmeňujúcich návrhov a tým pádom sme ukončili túto rozpravu a hlasovanie bude po tejto rozprave dnes povede a ďalej e, bude e, rozprava e, o Egypte a teraz má slovo spravodajca pán Belder na 3,5 minúty.